Now, dear colleagues, we now come to... Takže kolegovia, pristúpime ku hlasovaniu. Vzhľadom na to, že už sme v omeškaní, ústne vysvetlenia hlasovania nebudú nasledovať bezprostredne po hlasovaní, ale odznejú až po záverečnej rozprave dnes večer. A ďalšia rozpráva, ďalšia blok rozpravy zač- započne okamžite po ukončení hlasovania. Takže prvé Prvá správa je správa pána Denano, tá mobilizácia Európskeho fondu. Otváram hlasovanie. I guess the applause is for some colleagues running. Ten potlesk je pre nejakého omeškanca, predpokladám. Končíme hlasovanie. Ako to dopadlo? Takže to prešlo. Teraz druhá správa, pani Ulfskok. Rozhodnutie, ktorým sa zriaduje výbor pre sociálnu ochranu. Elektronicky zahlasujte, prosím. The vote is closed schválené. Ďakujeme. Ďalším Ďalšia je správa pani Uzvok. Rozhodnutie, ktorým sa zriaduje výbor pre zamestnanosť a elektronicky hlasujeme. Well, colleagues, it's a roll call vote. Elektronicky hlasujeme. Opäť máme jedného dobiehajúceho. Takže ukončujeme hlasovanie. Schválené. Ďakujeme. Ďalej. Je to odporúčanie pána Albrichta a Izabel Thomas zmena viacročného finančného rámca na rok 2014-2020. Elektronicky hlasujeme a potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, aby to prešlo. And the vote is closed. And it has been clearly adopted jednoznačne to prešlo. Ďakujeme. Teraz návrh uznesenia k svému výročiu arménskej genocidy. Je to spoločný návrh uznesenia siedmých skupín, viacero pozmenujúcich návrhov. Takže pozmenujúci návrh číslo 2 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Číslo 4 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 5 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Bolo to jednoznačne zamietnuté, hovorí predsedajúca. Ale sú námietky elektronicky. K peťke, prosím. K pozmeňujúcemu návrhu číslo 5. Zahlasujte. A kde? And the vote is closed. And it also Zamietnuté aj elektronickým hlasovaním. Číslo 6 za. Proti. Stržali sa. Toto musíme preveriť elektronicky. K šestke zahlasujte, prosím. Končíme hlasovanie. Schválené. Číslo 1. Pozmeňujúci návrh číslo 1 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Uznesenie ako celok, kto je za? Proti. Ďakujeme. Schválené veľkou väčšinou poslancov a poslankyň EP. Ďakujeme. No a posledné hlasovanie v rámci tohto hlasovacieho bloku ide o uznesenie uznesenie k Medzinárodnému dňu Romov a takisto aj uznesenie ohľadom e, uznania e, pamätného dňa e, ktoré sa týka genocidy Romov po tej druhej svetovej vojny. Takže prvé pozmeňujúci návrh číslo 2. Poďme hlasovať. And the vote is closed. This has been rejected. Zamietnuté. A ešte máme pozmenujúci návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Schválené. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Prosím, aby ste zahlasovali. And the vote is closed. Že ako dopadlo hlasovanie? Schválova, schválené veľkou väčšinou. Ďakujeme. Tým sme skončili hlasovanie. Teraz budú oznámenia po nemecky. a počkám, až tí, čo chcú odísť, odišli. Prosím, aby ste odišli rýchlo. Aby